takisto ohrozené na svetovej úrovni. E, príčiny sú rôzne, vojny, konflikty, chudoba, korupcia, existencia autoritatívnych alebo aj totalitárnych režimov. To je len niekoľko z dôvodov. Čiže v tomto kontexte som sa domnieval, že je na čase, aby sme ako Únia zareagovali a to veľmi intenzívne, možno viditeľnejšie, koherentnejšie. A aby sme podporili e, dodržiavanie práv a demokracie v tretích štátoch. No a ako konkrétne to môžeme urobiť? To som sa snažil vysvetliť v troch hlavných častiach správy. V prvej časti textu som sa zameral na nástroje, ktoré e Únia používa na podporu práv a demokracie v tretích štátoch. Uvádzam tam tiež, že naše činnosti by mohli mať viac výsledkov, pokiaľ by sme dokázali maximalizovať účinnosť týchto nástrojov. Už niekoľko rokov e- Únia vyvíja a posilňuje mnohé nástroje, ktoré jej umožňujú e, riešiť otázky práva a demokracie v tretích štátoch. Potom je tu e, strategický rámec plánu činnosti, bol tento rok napríklad obnovený. Potom sú tu dialógy o ľudských právach vo, v, v, v miestach, ktoré určia naše delegácie. Myslím si, že e, Únia má naozaj k dispozícii e, širokú škálu e, nástrojov, ktoré môžu túto politiku podporovať. Takže to je hlavné posolstvo, ktoré som chcel prostredníctvom tohto odseku prvej časti správy komunikovať. No a ako ste si mohli všimnúť, táto časť je rozdelená do viacerých podčastí. Myslel som si, že je dôležité, aby sme v prvom rade e, sa zamerali aj na výročné správy, ktoré uskutočňuje komisia a SVČ a ktoré príjma rada. Tieto by podľa mňa, tieto správy by mali byť viac analytické a menej deskriptívne E, pretože v tejto chvíli je to skôr iba akýsi zoznam či popis e, faktov. Naďalej potom navrhujem, aby sme vyjadrili svoju, svoje stanovisko k novému plánu činnosti, ktorý je iste krokom e, vpred, avšak vyžaduje si ešte veľa pozornosti a úsilia, aby jeho uskutočnenie bolo úspešné. Potom sa venujem revízii, všetkým nástrojom, ktoré, revízii všetkých nástrojov, ktoré EÚ používa na propagáciu práv a demokracie vo svete stratégia o ľudských právach pre každú krajinu, fokálne miesta, dialógy o ľudských právach s tretimi krajinami, Human Rights Guidelines a tak ďalej. Každý jeden z týchto nástrojov e, analizujem a píšem tam aj odporúčania. Myslím si, že to je dôležitý prístup. Verím, že v prípade aktívnejšej činnosti tejto oblasti bude Únia naozaj e, intenzívnym hráčom v podpore e, ľudských práv a demokracie. Tieto nástroje taktiež by mohli byť vnímané ako nástroje na propagáciu ľudských práv. Zameral som sa na konci prvej časti práve na túto oblasť. Snažil som sa to jasne naformulovať, musíme využiť maximum politík v externom rozmere, aby sme posilňovali e, demokraciu a ľudské práva v tretich krajinách. Samozrejme, nesmieme zabúdať aj na e, komerčnú politiku, na politiku rozvoja, ale tiež na politiku susedskú a politiku rozširovania. Tieto oblasti by taktiež mohli mať dopad na posilnenie demokracie a ľudských práv. Potom naša účasť v multilaterálnych organizáciách. Únia musí byť aktívna, angažovaná a členské štáty musia e, dosiahnuť spoločné stanovisko, aby e, teda čo najskôr, aby sme mali dostatok času na prípravu diskusí s tretimi krajinami. Ďalšie dve časti návrhu správy sa zameriavajú na dve, dva rozmery, ktoré sú dokonca v názve textu, čiže ľudské práva a demokracia. No a ja sa najmä zameriavam na otázku demokracie. A v tejto druhej hlavnej časti dokumentu som sa rozhodol uh, na, na, na, na navrhnúť nejaké osy činnosti, po ktorých by sa Únia mala pustiť. Je to trest smrti, sloboda svedomia, sloboda uh, náboženstva, práva žien a detí. To sú tie osy, ktoré navrhujem v tomto kontexte. Ale ešte raz chcem zopakovať, neuviedol som tu všetky typy práv, ktoré treba uznávať a ani som nevyčerpal celý zoznam e, osí činností, ktoré by EÚ mala e, dodržiavať. Takže ten zoznam by bol nekonečný a rád by som poprosil kolegov, aby ma netlačili do tohto smeru, pretože podľa mňa nie je zmyslom správy mať jednoducho zoznam, ktorý je nie je možné naplniť, nie je možné ho dokončiť. Je dôležité, aby sme zdôraznili niektoré tie osy, ktoré sú najdôležitejšie. No a v poslednej časti správy som chcel upriamiť pozornosť na to, že podpora demokracie do dnešného dňa e, mala iba druhotné miesto v politike EU, pokiaľ ide o našu politiku smerom tretím krajinám. Preto si myslím, že je dôležité, aby Únia podporovala, podpo, podporovala demokratizačné procesy a to intenzívnejšie. Ako je to uvedené v odseku 75, demokracia a ľudské práva sú úzko prepojené. Nie je možné si predstaviť dodržiavanie ľudských práv bez demokracie v nedemokratickom režime. To je podľa mňa jasné. A to netreba relativizovať. V politike únie by demokracia mala e, o, mať dôležitejšie miesto a mali by sme tú demokraciu e, vnímať, okrem svojho e, aspektu vo voľbách, pretože samozrejme voľby sú veľmi dôležité a demokracia je pre veľmi veľmi dôležitá, ale mali by sme zájsť aj ďalej a vnímať väzbu medzi demokraciou a slobodou, zhromažďovania, vyjadrovania a tak ďalej. Demokracia a právny štát to sú naozaj dôležité rozmery demokracia a nezávislosť súdov, demokracia a neutrálna e, štátna správa. Toto sú všetko dôležité oblasti, ktoré navzájom súvisia. A v tomto kontexte si myslím, že by sme sa mali prostredníctvom našej zahraničnej politiky angažovať. E, Toto by posilnilo e, a mali by sme posilňovať občianskú spoločnosť, ktorá chce samozrejme posilňovať demokratické platformy. Je dôležité, aby sme sa venovali obhajovaniu správ. Čiže navrhujem tú reakciu takýmto smerom v návrhu správy. Myslím si, že Únia môže lepšie využívať nástroje, ktoré sme za posledné roky vyvinuli, lepšie ich e, využívať, lepšie ich uplatňovať, na to by sme sa mali zamerať. Taktiež musíme byť koherentní smerom k nám samým, tak ako je to uvedené v odseku 3. Koherentnosť medzi vnútornou a zahraničnou politikou EÚ je zásadná a umožní nám väčší dopad v zahraničí. Zmienujem sa aj o utečeneckej kríze, ale samozrejme chcem upozorniť na to, že táto správa nerieši utečeneckú krízu a chceme poprosiť kolegov, aby toto od tej správy neočakávali. Nie je možné vyriešiť utečeneckú krízu v tejto správe. E To sú samozrejme všetko e, témy týkajúce sa výboru LIBE. E, je dôležité, aby sme aj my v druhá komunikovali s výborom LIBE, ale nemali by sme preberať prácu našich kolegov z LIBE, aby sme hovorili o jednotlivých členských štátov. Viem, že k tomuto vždy dochádza, ale ja som naozaj proti. Chcem vás od toho odradiť. V tejto správe by sme sa mali venovať činnostiam únie v tretích štátoch, tak ako sa to uvádza v názve správy. No a chcem ukončiť e, prejav tým, že chcem povedať, že veľmi rád budem spra- spracovať s ďalšími spravodajcami tejto témy. E, už sme sa stretli, stretli sme sa aj so zastupcami občanskej spoločnosti, aj so zastupcami SVČ. To je na teraz na všetko. Ospravedlňujem sa vopred za to, že som tak dlho uvádzal tú správu, ale chcel som istým spôsobom eh, zhrnúť jej obsah a, a zdôrazniť to, čo podľa mňa je naozaj rámcom dialogu, ktorý povedie k správe, ktorá bude nielen vecná, ale aj čitateľná, pretože si myslím, že čitateľnosť správy je dôležitá. Nemôžeme tú správu transformovať do nejakého eh, do nejakej kopy formuliek, ktorá sa nachádza všade inde, ale ktorá v konečnom dôsledku nikoho nebude zaujímať. Ďakujem vám za pozornosť. <clears throat> Merci beaucoup, <laughs> Merci, Preda. Um, now... Ďakujem veľmi pekne, pán Preda. A teraz by som dal slovo, dala slovo tieňovým. Troška, ako viete, mám málo času a na prvom piesne pani Post za socialistov a demokratov, potom pán Demsmarker, ECR a tretie pani Lopiler za zelených. Takže chcem vás poprosiť, keby ste sa držali svojho dvojminútového časového rozsahu. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem v mene Panceriho e, poprosiť o spravedlnenie. Nemohol dnes prísť, ja ho tu teda nahrádzam, zastupujem, pretože je na parlamentnej misii v zahraničí. Dal mi svoje podklady a ja vám ich prečítam. V prvom rade by sa chcel poďakovať pánovi Predovi, spravodajcovi, za odvedenú prácu ako predchádzajúci spravodajca bývalých výročných správ za rok 2013 poznám, ako, viem, aké dôležité sú tieto správy a dúfam, že sa nám podarí pracovať v rovnakom pozitívnom duchu spolupráce poslednej správy. Európsky parlament vždy považoval túto správu za dôležitý nástroj, či už na hodnotenie alebo informovanie európskych občanov ako, v tom, ako vyzerajú politiky EÚ v oblasti ľudských práv. V tejto súvislosti vítam, že v tomto prvom návrhu sú už jasné indikácie a návrhy pre ESVČ, najmä ktoré sa týkajú úloh delegácie EÚ a fokálnych bodov potreba stanoviť jasné referenčné hodnoty v usmerneniach EÚ, monitorovania a účinné implementovanie doložiek o ľudských právach v medzinárodných dohodách medzi EÚ a tretimi krajinami, potreba zvýšiť upriamenosť na situáciu obhajcov ľudských práv. A i keď sú tu tieto pozitívne body, mám niekoľko pripomienok ku štruktúre, ako aj k obsahu tejto správy v jej súčasnej podobe. Pokiaľ ide o štruktúru, tak si myslím, že to rozdelenie kapitol navrhované s prievodcom je, e, pravdacom je trocha nejasné. Je to veľmi všeobecné a nevidíme jasné členenie tém preto by som e, ja sa skôr rozhodol využiť ten prístup, ktorý sme mali v minulých rokoch. Pokiaľ ide o obsah, tak musím povedať, že tu chýbajú niektoré témy, ktoré sú prioritou nielen pre skupinu SAD, ale aj medzinárodne uznávané priority v oblasti ochrany ľudských práv. Podobne ako napríklad práva žien a dievčat, väzba medzi ľudskými právami a rozvojom, väzba medzi ľudskými právami a korupciou, LGBT práva, e, sexuálne a reprodukčné práva, práva osob so zdravotným postihnutím, akcia Európskeho parlamentu o európskych právach a úloha medziparlamentnej delegácie. Pani Pos, prepáč, ešte jedna veta. Môžeme tento podklad, ak chcete, aj odovzdať. A väčšina pozmeňujúcich návrhov SAD sa zameria aj na tieto témy a takto budeme mať príležitosť o tom hovoriť v najbližšom zasadnutí tieňových spravodajcov. Takže to bolo v mene pána Pancelio. Ďakujem, ale ako som povedal, môžete to poslať a môžete to mi rozoslať. Ďalší rečník Zajcer. Áno, pokúsim sa držať časového limotu. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a zablahoželať mu za jeho prístup. Je to naozaj prístup, ktorý je e, e nebyl vianočný stromček, ale je dobre zacielený. Myslím si, že to je pozitívom. Je to veľmi dôležitá správa, pretože ľudské práva sú významným pilierom našeho príbehu v EÚ a malo by to aj tak byť a zostať. Nástroje sú naozaj veľmi dôležité a spravodajca to aj povedal, tlak alebo dôraz je na tom, že keby som ja vybral to, čo je pre nás dôležité, tak napríklad som spokojný, že si môžem prečítať, že správa predstavuje dôležité usmernenie pre európske fondy e, na demokraciu ako dobrý, dobrý nástroj poskytovania týchto prostriedkov e, iným krajinám. Myslel som si tiež, že musíme mať veľký mechanizmus, ktorý dohliada na činnosť a prebiehanie ľudskoprávneho dialógu. Takýto dialóg sa musí pragmaticky hodnotiť a e, používať tam, kde je potrebný. Vidíme aj potrebu jasných operatívnych zásad, napríklad pri podávaní správ, hláseniach. Potrebujeme, e, aby naša vonkajšia činnosť bola operatívnejšia. Máme osobitnú e, zástupkyňu, veľvyslankyňu pre ľudské práva, aj to oceňujem, ale nesúhlasím s vami vôbec, keď súhlasíte že e, tam e, nepotrebujeme väzbu medzi vnútornou a vonkajšou politikou, ale ja si musím povedať, že keď sme napríklad hovorili o Bielom Rusku, Bielorusku, tak to zohráva veľmi dôležitú úlohu. Potrebujeme túto koherentnosť, ktorá chýba a, a vidím to práve pri našej činnosti smerom uh, von. Nesmieme zabúdať sa pozerať aj do zrkadla, pretože aj v EÚ nie je všetko tak, ako by malo byť. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pani Lochwiller. Ďakujem veľmi pekne. A ja sa chcem poďakovať pánovi Predovi za jeho veľmi zložit, e, vyčerpávajúcu správu. Konzultácie, ktoré organizoval s občianskou spoločnosťou, boli veľmi užitočné a informatívne k obsahu. Tak ja si myslím, že ten zmenšujúci sa priestor pre občianskú spoločnosť a tie podmienky, v ktorých mnohí obhajcovia ľudských práv musia pracovať, si vyžadujú e, väčší priestor v tejto správe. Takže v tomto duchu postupíme aj pozmenujúce návrhy. A potom sú tu niektoré odvetvoje politiky, ktoré sú v správe, ale moja skupina by chcela napríklad rozpracovať tú časť o migrácii, rozšíriť tú časť o migrácii. Taktiež môžeme riešiť aj také otázky ako ľudské e, práva, ja neviem, pre, v oblasti presídlovania, kultúrne práva a ja neviem, práva dieťaťa a podobne. To by mohlo byť prominentnejšie, ako aj boj proti bestresnosti a medzinárodné humanitárne právo, humanitárne právo, takže toto sú tie naše pripomienky. A potom sú ešte aj témy, ktoré nie sú zahrnuté v tejto správe, v jej návrhu a myslíme si, že by tam mali byť napríklad otázka ľudských práv a technológie, pretože nedávno sme prijali veľmi dobrú správu o tomto. Potom otázka vnútroštátnych ľudskoprávnych inštitúcií, protiteroristická politika, obchodovanie s ľudskými bytostiami, ktoré sa spomína len veľmi stručne v rámci jednej operácie, ale pritom ide o veľmi rozšírený, ohavný jav v mnohých krajinách, vyklčovanie klčovanie a porušovanie ľudských práv a podobne. Takže úplne nakoniec by som chcela ešte položiť jednu otázku a to je otázka harmonogramu. Tento návrh správy pokrýva rok 2014 a príjmeme ho na konci roku 2015, takže bolo by možno riešením do budúcna sa zaoberať aj otázkom rozvoja, vývoja ľudských práv nielen v jednom konkrétnom roku, ale až do doby prijatia tej ktorej správy. A toto by takto možno pritiahlo aj viac pozornosti. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dám slovo predstaviteľom DGFK. Pán Janvil, nech sa páči. Keďže máme málo času, dám najprv slovo, ak dovolíte. Ďakujem za slovo. Naozaj stručne. Chcel som sa poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu správu. Zazneli tu veľmi zaujímavé myšlienky. No a naozaj chcem vyzdvihnúť peknú prácu, ktorú jeho tým odvedol. V tejto fáze mám dve stručné pripomienky. Prvá sa týka toho, že komisia prijala akčný plán minulý týždeň. A je to veľmi dôležitý prvok. Viem, že sa tu hovorí o roku 2014 a my sme pri tom v roku 2015, ale ja by som e, chcel zdôrazniť, že toto by sme možno mohli zbrať do vahy. No ale ešte jedna vec chcem objasniť. E, jednu vec, ktorá sa týka prístupu k právam. Je to veľmi dôležité aj pre nás, je to v tej správe, na ktorej pracujeme. Minulý rok sme prijali e, spoločný prístup k otázke práv. Na úrovni komisie už e, sme riešili dokumenty týkajúce sa jednotlivých programov. No a čo skoro chceme sfunkčniť balíček ktorom sa rieši vzdelávanie kolegov eh, na delegáciách. A taktiež chceme poskytnúť delegáciám expertízu, aby eh, sme pomohli kolegom naozaj túto, mm, tento rozmer eh, integrovať do všetkých z prác, ktoré delegácia odvádza. Chcel som to zdôrazniť, Minulý rok sme to teda nastavili na rovni komisie a teraz ten program už začína naozaj fungovať a to je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem. <clears throat> Thank you very much. And now... Ďakujem veľmi pekne a teraz dám slovo pánovi Rikardovi Seremu, riaditeľovi pre ľudské práva tak ďalej na v SVČ. Ďakujem veľmi pekne, tiež veľmi stručne za nás veľmi vítam túto správu. Mali sme veľmi dobré kontakty s pánom Predom aj so všetkými pracovníkmi, ktorí pracujú na tejto správe. Takže sa veľ, sme veľmi spokojní s touto formou spolupráce a vítame ju, tešíme sa jej a sme pripravení pokračovať v poskytovaní podpory a dialogu, ktorý sme mali doteraz. Len stručne k obsahu súhlasíme s prístupom, ktorý zvolil pán Preda. Pokrýva mnohé témy, pritom nie je to preplnené, sú tam mnohé zaujímavé odporúčania, návrhy v tejto správe E, najmä v súvislosti s našim nástrojom a myslím si, že v tomto kontexte, v tejto štruktúre e, ich vidieť Prešli sme niektoré odporúčania, môžem spomenúť najmä tie, ktoré sa týkajú toho, že výročná správa ktorá vyda, vychádza každý rok, má mnohé konkrétne opatrenia a určite sa každá správa dá zlepšiť, aj naša. Dúfam, že sa nám to podarí a samozrejme, pokiaľ ide o akčný plán, to je náš hlavný nástroj, ako viete, ktorý a ktorý pripravujeme v spolupráci s komisiou, s mnohými ďalšími e, aktérmi, tak Hlavným e, to najdôležitejšie bude teraz implementácia, realizácia tohto rozsiahleho dokumentu. Takže o nástrojoch sa budeme ešte baviť určite na ďalších rokovaniach a aj o implementácii. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste boli takí struční, opisní. Po- Myslím, že sa dostávame veľmi k tomu bodu, a to je tá línia správy, za, pre ktorú získal podporu. Ďakujem za tento interaktívny prístup a za to, že sa nestažíte ovešať túto správu ako Vianočný stromček, ale idete e, k tomu, čo je najdôležitejšie. Teraz pán Preda na záver. Koľko? 40 minút? No možno 7. Chcem sa poďakovať kolegom, ako aj predstaviteľom komisie a predstaviteľom SVČ za ich pripomienky. A pokiaľ ide o stanovisko mojho kolegu pána Panceriho, tak ja som presvedčený, že sa nám podarí zlepšiť jasnosť textu. Ja som ten prvý, kto to chce, pretože ako som už povedal, v konečnom dôsledku ide o to, že potrebujeme text, ktorý sa dá čítať. Takže aký je návrh na to, e, ako spraviť z niečoho úplne nezrozumiteľné, tak to sa ľahko robí, ale takto by sme zavádzali spoločnosť obyvateľov, ale to nie je môjim cieľom. Mojím cieľom je byť e, e, presne zaostrený, zacielený, mať solidný dokument, ktorý je k veci, ale sa ľahko číta, ľahko číta aj široká verejnosť a nie len ľudia, ktorí sú experti a pracujú dennodenne s týmito e, otázkami, s touto problematikou a vedia zachytiť všetky tie otiene. K tomu, čo povedala pani Lochpichler, sú veci, ktoré doplnia určite kolegovia z výboru pre rozvoj. Preto som tam, to, že som tam nedal niektoré veci, neznamená, že kolegovia tak nemôžu urobiť. A pokiaľ ide o väzbu medzi právami a ďalšími aspektmi, na ktoré ste tu poukázali, najmä vo výbore pre rozvoj, tak to je problematika, ktorá sa rieši tam. Chcem sa poďakovať aj pánu Demesmakerovi a uvedomujem si, túto dôležitú úlohu, ktorú zohráva Európsky fond pre demokraciu. A keď hovoríme o konzistentnosti medzi našimi politikami a našou dôveryhodnosťou, teda tým, ako to u nás vyzerá doma, som plne pripravený akceptovať, vypočuť si návrhy na nástroje, ktoré zvýšia našu dôveryhodnosť. Chcem sa poďakovať aj tým kolegom, ktorí boli veľmi aktívni pri e, našich podujatiach, pri akciách s občianskou spoločnosťou a teší ma, keď vidím, že kolegovia pokračujú v týchto aktivitách. Ďalej máme pozmenujúce návrhy, ktoré by sa mohli, ktoré sa týkajú lepšieho zapojenia občianskej spoločnosti. Spomenuli ste ďalšie body, uviedli, hovorili ste o beztresnosti a o tom, čo môžeme robiť a o inštitúciách, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami. O hovorilo sa o boji proti terorizmu a ja som pripravený s vami aj s kolegami, s každým, kto nám pomôže situáciu zlepšiť, rokovať, s každým, kto nám pomôže pripraviť relevantný a čitateľný text. Takže ešte raz ďakujem komisii, aj SVČ, za všetky pripomienky. Ešte k tomu, čo povedal pani Lochliber, pokiaľ ide o rok 2015 a vývoj v tomto roku, tak ja by som chcel hlasovať pred rokom 2016. Nechceme hlasovať o správe z roku, o roku 2014, z roku 2016, najmä preto, že veci sa tak rýchlo menia. Myslím, že sa nám podarí dosiahnuť rovnováhu medzi zameraním sa na konkrétny rok, to je teda ten rok 2014 na jednej strane, a potrebou zohľadniť posledný vývoj. Nemôžeme jednoducho ignorovať, čo sa dneska deje Možno v budúcnosti sa nám podarí nájsť spôsob, ako jasným spôsobom pokryť obdobie, ktoré pokrýva komisia alebo správa a tú súčasnosť. Ale ešte sa musíme zamyslieť nad tým, ako by sa to dalo spraviť. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že budeme mať ešte rokovania s tieňovými a potom druhú debatu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Preda. Myslím, že sme mali dosť času na to, aby sme mohli prebrať do hĺbky všetky kľúčové otázky. Teraz sme otvorili, začali proces a súhlasím s vašou predstavou, aby sa o e, tejto správe čo najskôr hlasovalo, hlasovalo, teda ešte v roku 2015 Ďakujem všetkým za príspevky a teraz prejdeme k ďalšej téme a to je výmena názorov s pani Fatu Bensuda, prokurátorkou Medzinárodného trestného súdu. Yes, yes, I, I, I did have this, but it's uh, good that you have it. We did it. Thank you very much. Welcome to this uh, coming point. Ďakujem uh, za to, že sa tu stretávame pri tomto ďalšom bode programu. Vítam medzi nami prokurátorku Medzinárodného trestného súdu pani Suda, Ben Suda. Pán Moreno Campo bol našim častým hostom, bol to váš predchodca. Pani Bensuda stala prokurátorkou Medzinárodného trestného súdu, kde bola zvolená e, zhromaždením koncenzuálne. Začala v roku 2012 a jej oblasť činnosti sú najzávažnejšie medzinárodné trestné činy v súlade s článkom 5 rímskeho štatútu. Súd má jurisdikciu v oblasti týchto trestných činov genocída, e, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a zločin agresie. Európsky parlament konzistentne ukazoval svoju oddanosť e, rozširovaniu medzinárodnej trestnej spravodlivosti a preto podporujeme činnosti Medzinárodného trestného súdu od jeho zrodenia. V novembri 2011 parlament pripravil veľkú správu a prijal uznesenie o podpore EÚ Medzinárodnému trestnému súdu. Toto uznesenie zdôrazňuje potrebu posilniť podporu súdu politickými aj diplomatickými krokmi. Prijatie, prijatiu tejto správy predchádzala návšteva podvýboru pre ľudské práva na prvú konferenciu skúmajúcu dosiahnuté výsledky rímskeho štatútu 2010 Kampala Uganda. V svojom uznesení o zločine agresie z roku 2014 čo súviselo aj zo storočnicou vypuknutia Prvej svetovej vojny, parlament vyzval k vypracovaniu spoločnej pozície k trestnému činu agresie a úpravy romského štatutu v tomto duchu. Pod, súd podporuje EÚ a členské štáty a žiada ich, aby podporovali univerzálnosť e, Medzinárodného trestného súdu pri stíhaní trestných činov v celosvetovom meradle. A teraz dávam slovo pani Bensuda. A ďalej chcem povedať, že vítam tu na všetkých účastníkov našeho rozhovoru Chcem povedať, že budeme mať aj akciu e, Medzinárodného súdu v rámci akcie parlamentári pre globál, za globálnu akciu a tá sa bude týkať práve e, rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. Akcie sa, bude tam 1200 účastníkov, medzi nimi aj poslanci našeho parlamentu. Dávam slovo pani uh, e, Bacuda teraz, Bencuda, vážení poslanci, zástupcovia občianskej spoločnosti, dámy a páni. V prvom rade sa chcem poďakovať predsedničke tohto podvýboru pre ľudské práva, pani Valenciano, za pozvanie. Ona tu nie je, ale ja ju tu zastupujem, ale žiaľ Bohu, pani predsednička nemohla dojsť, takže prosím, odovzdajte moju vďaku pani predsedničke za pozvanie. Európsky parlament bol, zohral kľúčovú úlohu pri tvorbe politickej vôle už od polovice 90. rokov, keď podporoval e, rímsky dohovor a e, podporil vznik e, Medzinárodného trestného súdu. Všetkých 27 členských štátov EÚ je súčasťou rímskeho štatútu a e, veľmi sa tomu teším Prečo rieši tento podvýber práve túto otázku ľudských práv štátneho štátu, presadzovania demokratických hodnot v tretich krajinách? Viem, že toto ide práve ruka v ruke s tým, čo zaujíma môj úrad a e, vytvorenie súdu, prijatie tohto štatútu, všetko je mimoriadne dôležité. Takže momentálne je naša situácia taká, že sme nadobudli nový význam práve v období, keď dochádza k veľkému narušovaniu ľudských práv a trestných činov v tejto oblasti. Súčasne máme, v súčasnosti máme 123 členských štátov, ktoré dali našemu súdu mandát vyšetrovať a stíhať páchateľov vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti, genocídy a e, potenciálne dúfam, že sa to utrasie zločin agresie. Táto právomoc sa môže vykonávať buď na území členského štátu, alebo v súvislosti s občanmi týchto štátov bez ohľadu na to, kde takýto trestný čin spáchali. A, môže sa rozši- a Bezpečnostná rada OSN ju môže rozšíriť na, aj na nečlenský štát, neúčastnícky štát. E, Medzinárodný trestný súd až e, na medzi, e, vnútroštátny systém trestnej spravodlivosti. My sme také posledné útočisko. My zasahujeme len vtedy, keď účastnícke štáty nedokážu alebo nechcú naozaj stíhať uh, tie trestné činy, ktoré spadajú do našej právomoci. V súčasno... Teraz by som vás chcela informovať o tom, ako vyzerá môj úrad, čo robíme a aké sú zásady medzinárodnej trestnej spravodlivosti na základe rómskeho štatútu. Chcem tiež naznačiť spôsoby, ako by mohol Európsky parlament a jeho poslanci podporovať e, naše činnosti. Môj úrad momentálne e, robí predbežné vyšetrovanie v deviatich prípadoch. Palestína, Ukrajina, Kolumbia, Guinea, Irak. To len aby som naznačila niekoľko. A s cieľom je určiť, či existuje odôvodnený základ na to, aby sme pokračovali v skutočnom vyšetrovaní. Toto predbežné preskúmanie ešte nie je vyšetrovanie, ale je to e, zber informácií, ktorý umožní môjmu úradu zistiť, či máme právomoc a či je vec prípustná. Musíme posúdiť typ a závažnosť možného trestného činu, musíme zistiť, či existujú nejaké vnútroštátne konania voči osobe, ktorá je zodpovedná za takýto trestný čin v jurisdikcii nášho súdu rešpektujeme zvrchovanosť a postúpenie veci vnútroštátnemu systému. To je skutočne to najzávažnejšie hľadisko pri tomto posudzovaní, keď sa roz, máme rozhodnúť, či začneme s vyšetrovaním. Teraz niektoré otázky podrobnejšie. Predbežné preskúmávanie v situácie v Palestíne ide svojim cestou pretože Palestína prijala slušnú, prí, súdnu príslušnosť nášho súdu a pristúpila k rímskému štatútu začiatkom roka. Takže my pokračujeme v úrade s vyšetrovaniami, preskúmaniami, ako v každom prípade, úplne nezávisle, úplne transparentne, Analizujeme činy, zločiny spáchané všetkými zúčastnenými stranami a e, dodržiavame etablované politiky a postupy. Takéto preskúmavanie sa v prvom rade zameriava na zber informácií zo všetkých a ich analýzu zo všetkých dôveryhodných zdrojov. Od, na tento účel som vyzvala všetky zainteresované strany, aby nám poskytli informácie, aby spolupracovali s mojim úradom. Som veľmi rada, že túto výzvu vypočuli všetci, všetky strany konfliktu a môj úrad dokázal dosiahnuť dobrý pokrok. Je veľmi dôležité, aby úrad mohol pracovať a aby bol jej právny mandát podporení. Pokiaľ ide o Ukrajinu, začali sme predbežný prieskum v apríli 2014 na základe prvej deklarácie Ukrajiny, keď e, súhlasila s výkonom právomoci Medzinárodného trestného súdu od 21. novembra do 20, 2013 do 20. februára 2014. Naša analýza sa zamerala na tzv. majdanské udalosti, ktoré boli práve, sa realizovali v tomto čase. Ako viete, 8. septembra 2015, pred pár týždňami, ukrajinská vláda podala druhé vyhlásenie, druhú deklaráciu podľa článku 12 štatútu, kde vyjadrila súhlas so súdnou príslušnosťou ICC v súvislosti s údajnými trestnými činmi spáchanými na jej území od 20. februára 2014 a konečný dátum nie je špecifikovaný, takže som rozšírila existujúci dočasný rámec prebiehajúceho predbežného preskúmavania tak, aby tam boli zahrnuté všetky možné trestné činy spáchané na území Ukrajiny od 20. februára 2014, aby sme mohli zistiť, či sú splnené všetky zákonné požiadavky na začatie vyšetrovania. Ukrajina nie je účastníckým štátom rímskeho štatútu, ale toto, tá, to, toto vyhlásenie bezkonečného dátumu znamená akceptovanie právomoci Medzinárodného trestného súdu na prebiehajúce udalosti v Ukrajine Viaceré zdroje na Ukrajine žiadajú, aby Ukrajina ratifikovala rímsky štatút. Súd by takýto vývoj samozrejme privítal a chcem vyzvať parlament, aby sa zamyslel nad tým, ako by mohol prispieť k tomu, ako pomôcť, v pomoci Ukrajine dosiahnuť tento cieľ. Teraz Kolumbia. 24. septembra vláda Kolumbie a FARC EP sa spoločne prijali významný krok, uskutočnili významný krok na ukončenie e, ozbrojeného konfliktu, ktorý trvá 10 ročia v tejto krajine. Môj úrad to víta tak, ako vítame každú skutočnú praktickú iniciatívu na dosiahnutie mieru. A takto sa stáva spravodlivosť s dôležitým pilierom udržateľného mieru my sme sledovali mierový proces a proces spravodlivosti v Kolumbii už ruky a ja dúfam, že dohoda, ktorú dosiahli strany o osobitnej jurisdikcii premiér v Kolumbii je presne to, Kolumbii je presne to, čo e, sledujeme. Optimizmom sledujem túto dohodu, ktorá vylučuje e, amnestiu za zlo, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti a taktiež má skončiť s e, beztresnosťou najzávažnejších trestných činov. Keď dostaneme všetky informácie, pozorne preskúmame tento proces v rámci predbežného prebiehajúceho preskúmavania. Ale tento e, vývoj, táto zmena je len v začiatkoch. Ale som presvedčená, že v prípade Kolumbie tzv. shadow of the court, tieň súdu, ako to raz nazýval, nazval generálny tajomník OSN, sa stal teraz pojmom, ktorý vyjadruje, že beztrestnosť za e, neludské činy a plošné amnestie pre ich páchateľov už nie sú žiadnou opciou. Situácia v Gvineji ukázala, že predbežné preskumávanie poskytuje môjmu úradu možnosť zabezpečiť plnenie cieľov rímskeho štatútu a takisto aj posilňuje vnútroštátne konania. V rámci predbežného preskumávania 28. septembra 2009 v Konak, e, e, teda masakra na štadióne z 20. oktobra 2002, sme sa v úrade zamerali aj na rôzne sexuálne a rodové trestné činy, ktoré sa tam spáchali a podarilo sa nám dať dokopy mnohých aktérov z tejto oblasti, ako napríklad úrad OSN a jeho osobitného zástupcu pre e, e, sexuálne zlo- násilie v konflikte, organizácie občianskej spoločnosti. To všetko podporovalo EÚ, ktorí pomohli k posilneniu toho, aby štát dokázal zaručiť spravodlivosť obytiam týchto hrozných trestných činov. A tie, tento pokrok, ktorý sme trva, budujeme roky, môžu byť ohrozené v priebehu niekoľkých minút. Napríklad, keď si zoberieme Gvineu a tie voľby, Takže je to veľmi dôležité a preto treba naozaj neustále vyzývať pre rešpektovanie právneho štátu, právnych zásad. Musím povedať, že náš úrad veľmi pozorne sleduje vývoj v Gvineji a musím povedať, že nebudem váhať začať preš- preskúmavanie v hoci ktorej krajine a som presvedčená, že sa splnili požiadavky rímskeho štátu. tu Čiže máme tu tie prísne kritériá a vždy, budem, vždy začnem vyšetrovanie a kritériá budú naplnené. Začali sme úplné vyšetrovanie už v deviatich situáciách. Uganda, Stredoafrická republika, dve samostatné veci, Sudan, Darfur, Demokratická republika, Konio, Kenia, e, Libia, pobrežie Slonoviny a Mali. Tu by som hovorila teraz o niektorých týchto situáciách, ktoré sa už vyšetrujú alebo už sa pojednávajú. Chcem povedať, že súd nikdy nebol viacej zanepráznený ako dnes. A tu nemám na mysli len môj e, úrad, ale aj sudcov a ďalších úradníkov, ktorí poskytujú zásadné služby sudcom a v súdnej sieni ako aj všetkým stranám e, na, účastným konania, ako sú napríklad obe, e, právnici obeti. Práve tento mesiac sa udieje toho veľa. Pokiaľ ide o situáciu e, s so spojednávaním prípadu Boskon Tanga, to sme začali 2. septembra. Je to veľmi dôležitý prípad, pretože my sa snažíme rozšíriť výklad medzinárodného humanitárneho práva tak, aby tam pra, pra, patrili aj sexuálne násilné trestné činy spáchané ozbrojenou krupi, skupinou proti vlastným príslušníkom. Tu by sme chceli totiž e, vyplniť tú beztrestnosť, tú medzeru, ktorú, ktorá poskytuje bezstretnosť, pretože e, ide o prípady, ktoré sa vyskytujú v priestore DRC. Pred dvomi dňomi 29. septembra sme začali pojednávanie voči Jean-Pierre Bembovi a ostatným za situáciu v Stredoafrickej republike, ktorá sa týka e, trestných činov proti e, výkonu spravodlivosti, to znamená spracovanie svetkov napríklad. Tu sme zavolali tu sme zvolali tzv. prípad, čo podľa článku 70. To je veľmi ná, e, náročné, ale chceme vyslať signál, že spracovávanie svetkov bude mať dôsledky. E, chceme v tomto prípade ukázať, že nikto, bez ohľadu na to, ako má úlohu, ale najmä tí, ktorým sú zodpovední za výkon spravodlivosti, sa majú snažiť o to, aby neovplyvňovali negatívne výkon spravodlivosti pokiaľ ide o ostatné vyšetrovanie v, v, v Centroafrickej republike, môj úrad sleduje e, násilné útoky, ktorým došlo v posledných dňoch. E, mier je veľmi neistý a keď, e, práve keď sa dnes stretáva svetová komunita v New Yorku na veľnom zhromaždení v OSN, aby diskutovali, ako riešiť rozvoj v tejto krajine. Tento incident zase sa vracia, e, vracia krajinu dozadu. Prezident Samba Panza e, viedol dôležitý proces smerom k stabilite a mieru, e, pričom naozaj budoval na pilieri justície a vrátanie podpory z práce ICC. A naozaj by som mu chcela poďakovať za jeho odvahu a presvedčenie za e, takto konať a dúfam, že e, sa podarí aj v tejto krajine presadiť právny štát, e, ktorá celé dlhé obdobie trvá, e, trpí konfliktami a násilím. Pokiaľ ide o Mali, len pred niekoľkými deňami Ahmed Alfa Mahdi bol prevedený pred súd v Nigerii. Toto je prvý prípad v prípade vyšetrovania Mali a sústreďuje sa na ničenie eh, náboženských a historických pamiatok. Eh, naše posolstvo je jednoznačné v tomto ohľade. Toto sú závažné trestné činy a mm, útočia na, ľudsko, na ľudstvo ako celé a preto nesmie to zostať nepotrestané. Takže som rada, že môj úrad e, e, vlastne bude informovať e, parlament európsky o tejto otázke v júli. Naozaj je to dôležité, aby aj v tejto otázke medzinárodné spoločenstvo sa spojilo a bránilo takýmto trestným činom. Parlamentári zohrajú dôležitú úlohu z hľadiska legislatívnej a finančnej podpory pre túto činnosť. Ale chcela by som ešte zdôrazniť, že 10. novembra v situácii povrežia Slobodnoviny začalo sa proces proti bývalému prezidentovi Lorendovi Gbagbovi a Charles Blake Gude, zatiaľ čo môj úrad otvoril vyšetrovania na údajných trestných činoch ktoré spáchali iné strany konfliktu. Žiaľ, toto druhé vyšetrovanie vyšetrovanie pobreží Slonoviny bolo odložené z rôznych dôvodov, ale osobitne to súviselo s nedostatočnými zdrojmi a neustálnou potrebou um, vykonávať ehm, s tým, že som mala veľmi, môj úrad má veľmi veľa vyšetrovaní. A napokon Uganda ehm, sa pripravuje vypočutie v januári 2016 prípade eh, Dominika Ongvena a, a keď eh, k tomu pridáme ešte prípad eh, Bemba, potom prípad z Ruto z Kene, tak môžete vidieť, že moje, môj úrad alebo prípady v mojom úrade neustále sa zvyšujú. Takže toto je realita, ktorej čelí môj úrad každý deň. Žiaľ, zatiaľ, e, čo štáty boli vo všeobecnosti veľmi podporné v prípade súdu, zvýšenie prípadov v posledných rokoch e, ne, bolo, nešlo ruka v ruke so zvýšením zdrojov. A dúfam, že podpora Európskeho parlamentu, ktorý už poukázal podporu pre rozpočet ICC, že to budete pokračovať aj v budúcnosti. Či už to bude prostredníctvom podporných vyjadrení alebo konkrétnymi opatreniami e, tých, ktorí sú zákonodorcami a ktorí majú rozhodovaciu právomoc keďže sú, je to obrovská magnitúda týchto potenciálnych prípadov a zločinov, e, je jasné, že nie je možné, aby nie, to zostal, nemohol, mohol zostať nepotrestaný. Uh, a my, a keďže sme strážcami e, systému rómsky, rímskeho štátu, tu je tu povinniť a vyšetriť a objasniť trestnú činnosť. Parlamentári v Európe aj globálne majú veľkú zodpovednosť tejto otázke, aby zabezpečovali, že nevyhnutné politické a finančné podmienky existujú k tomu, aby sa toto všetko mohlo udiať. Osobitne Európska únia hrá veľmi dôležitú úlohu posilňovaní väčšej eh, do, dodržiavania zásadov spravodlivosti a právneho štátu v krajinách, kde boli spáchané tieto trestné činy, ktoré vyšetruje ICC. Ako som už spomenula predtým, Európska únia bola dôležitým partnerom v boji ECC proti, ICC proti zesezrostnosti tak prostredníctvom budovania kapacít v tretich krajinách, ako aj prostredníctvom priamej podpory súdu. V tejto otázke by som chcela vyjadriť veľké uznanie za, a poďakovať za silnú spoluprácu s Európskou komisiou, pred súdom aj Európskemu nástroju pre demokraciu a ľudské práva. Nesmieme zabúdať, že podpora pre organizácie občianskej spoločnosti je podstatná v prípade um, šírenia povedomia a tiež e, šírenia informácií o existencii medzinárodnej súdnej spravodlivosti a súdu na medzinárodnej aj na národnej úrovni. E, takisto e, myslím si, že my sme trošku boli prekvapení z toho, že EÚ prekrušila niektoré um, financovania niektorých mimovládnych organizácií a trošku nás tento toto prekvapilo. Európsky parlament a jeho členovia vždy podporovali ICC. Parlament vyjadril viacero vyjadrení, e, kde vyjadrovali svoje obavy o porušovanie ľudských práv v situáciách, ktoré sú e, príslušné pre súd a volal po vyriešení konfliktov. Tiež si uvedomujeme, aké sú tu rôzne otázky, ktoré E, poslanci e, kladli individuálne alebo spoločne Európskej komisie a SVČ, pokiaľ ide o ich pozície a činnosti z hľadiska podpory ICC. Takéto roz, uznesenia a vyhlásenia pomáhajú zvyšovať povedomie o tom, akú sú potreby a zároveň prispievajú aj um, mainstreamingu medzinárodnej eh, súdnej justície. A chcela by som podporiť parlament, aby pokračoval v tejto aktívnej úlohe, pretože politické, diplomatické a iné druhy podpory vrát z Európskej únie. To je kritické pre môj úrad aj pre súd ako celý, celok, aby mohol vykonávať e, svoj mandát a ukončil beztrestnosť. E, vo všetkých oblastiach svojej práce ICC e, závisí od spolupráce s ostatnými, napríklad musí spolupracovať so štátmi 10 ehm, individu- jednotlivcov momentálne eh, je hľadaných ICC eh, a niektoré niektorí z týchto, niektorí z týchto, ktorí sú na úteku, eh, sú to možno, že aj citlivé otázky z hľadiska politiky, ale um, je tu potrebná podpora medzinárodného spoločenstva pri hľadaní týchto osôb a tiež by som chcela spomenúť, že v júni bol summit africký v eh, Južnej Afrike, avšak eh, obete, eh, ktoré obete zločinov, ku ktorým došlo v Darfúre, ešte stále čakajú na to, aby boli ich páchatelia potrest, potrestaní. Nož, e, čiže zatiaľ čo spolupráca um, ehm, z OSN, s Bezpečnostnou radou OSN v podstate bola trošku um, sklamaním, takže chcem, aby som vás e, poprosiť, aby ste e, tomuto venovali svoj ste podporovali tento cieľ konzistentne na báze vaše vyhlásení a aktivít, pretože konzistentnosť a nestrannosť v našom mandáte a princípoch je nevyhnutná, pretože e, pôsobíme v medzinárodnom a komplexnom prostredí, kde sú rôzne názory a sú rôzne politické, a ekonomické situácie a často e, často sa musia robiť vlastne um, ktoré často ekonomické záujmy sú pred eh, záujmy správami spravodlivosti. Preto um, v tomto hlaste by bolo by dobré, aby sme boli konzistentní, pretože nie je možné niečo v jednom prípade akceptovať a v inom nie. Takže uh, tiež e, volanie po odvolávka na určité situácie v niektorých situáciách, ale odmietanie a ignorovanie ICC v iných otázkach, to by vlastne len instrumentalizovalo ICC a podkopalo jeho legitimnosť ako justičné inštitúcie. Takže, vážení poslanci, podpora Európskeho parlamentu môjho úradu ako som už vedela, je prakticky tento ťažký mandát e, priniesť e, spravodlivosť e, a v tých najťažších zločinoch medzinárodného charakteru a musíme naozaj všetky naše úsilie, všetko naše úsilie spojiť a spoločne pracovať v boji proti beztrestnosti a aby boli potrestaní zločinci. E, toto je výzva, ktorý, ktorú žiaden štát či inštitúcia nezvládne e, o samote a vysoko si cením podporu, ktorú som už dostala v, to, v tejto otázke od Európskeho parlamentu a jeho poslancov a podporujem, a nás, vyzývam nás všetkých, aby sme naďalej hľadali e, cesty, ako zvýšiť podporu a e, naše vlastné výmeny medzi sebou a dúfam, že teším sa teda na našu spoluprácu a teším sa, že podporíte môj úrad. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pani Bensuda za vaše naozaj komplexné a deskriptívne či popisné vystúpenie. Teraz by som dala slovo kolegom, členom Európskeho parlamentu. Najprv dám slovo pánovi Demesmakerovi, potom pani Auken, potom pán Castaldo. Keby ste tak e, sa dokázali zmestiť do troch minút vo vašich vystúpeniach. To by bolo fajn. Ďakujem pekne. Pokúsim sa, pani predsednička, ale Medzinárodný trestný súd je veľmi dôležitá inštitúcia. Chcem sa poďakovať pani Bensuda za jej veľmi dôsledné vysvetlenia, za návšťavu do Európskeho parlamentu. Musím povedať, že moja politická skupina stojí v plnej miere za podporou európskych inštitúcií ICC pred a samotnému súdu, ktorý predstavuje jeden, jednu z najdôležitejších medzinárodných inštitúcií v tejto oblasti. Mám jednu otázku, mám niekoľko otázok. Ukrajina. Obyvatelia Ukrajiny sú unavení a momentálne sú v veľmi zložitej situácii a chcú, aby tí, ktorí zodpovedajú za e, za vraždenie na Majdane boli potrestaní. Ako, ako to vyzerá? Zrajme potrebujete k tomu aj spoluprácu s Ruskom. A to je, aká je tam situácia? a máme parlamentnú, medziparlamentnú skupinu medzi EU a Ukrajinom a skutočne naozaj tlačíme na kolegov na Ukrajine, aby pristúpili k romskému štatutu. Takže v tom pracujeme. Takže aj ten signál a signály, ktoré dostávame, sú pozitívne. Palestína teraz. Palestína je samozrejme e, predmetom diskusie z mnohých aspektov. Palestína je s účastníckým štátom ICC oznámili, že hneď e, začnú žalovať alebo postupovať e, vojnové zločiny z Gazy na Medzinárodný súd. A Izrael to vykladal, alebo ide opačným smerom, alebo sa hádže do opačného vreca a my podporujeme to, aby Palestína bola na ICC, pretože dávame prednosť ICC a to nesúvisí s tým, pretože ICC je nestranný. My sme za to, že dávame prednosť medzinárodným inštitúciám, keď ide o bezstresnosť za za vojnové zločiny alebo za nekonečné naťahovanie mierového procesu. Takže mierový proces je dôležitý, ale chcem sa pomôcť, či to, spýtať, či to pomôže mierovému procesu a mieru medzi Palestínou a Izraelom takýto krok, alebo nepomôže. Potom máme dramatickú situáciu v Sýrii. Sýria nie je účastníckým štátom Medzinárodného súdneho dvora, ale svet očakáva, že tie zločiny, ktoré sa tam páchajú, budú príslušným spôsobom potrestané. Aké sú tu možnosti? Cez Radu bezpečnosti. Ja neviem, či o tom vôbec uvažujete. Všetko samozrejme tam závisia od stanoviska Ruska, alebo mohli by ste žalovať cez e, účastníkov ICC, teda iné krajiny ako Sýria, ktoré sú účastnícke štáty, ale predsa len by mohli sa dostať na e, súd. A potom e, ste hovorili o tom, že aká je situácia v Južnej Afrike a čo sa stalo a že sudánsky prezident jednoducho na poslednú chvíľu unikol, prekozol a ja sa chcem spýtať, ako je to možné, aby sme v budúcnosti zabránili takémuto nehoráznému správaniu budúcnosti. Samozrejme, môžete žalovať, ale azda by bolo treba uvažovať aj nad niečím iným, pretože v konečnom dôsledku vždy ide o štáty, účastnícke štáty, ktoré buď zväzujú vaše ruky alebo vám dávajú krídla. Takže akým spôsobom musíme pracovať, aby sme my lepšie pracovali, alebo vy lepšie pracovali. Mr. Demesmaker, Mrs. Hauken, please. Ďakujem pekne, pán Demesmaker. Pani Hauken, nech sa páči. Ďakujem pekne. Bolo naozaj fascinujúce vypočuť si vašu správu a naozaj ju vítame. Chcela by som vlastne si vyjadriť, že hovoríte, že po prvýkrát v histórii e, o histórii ICC vlastne EÚ e, neratifikovala e, protokol o k tretej krajiny, konkrétne v prípade Palestíny. Čo si myslíte? Ja by som chcela počuť váš názor v, v, v vzťahu ICC Palestíny. A ako dlho predpokladáte, že budú trvať e, tie predbežné vyhodnotenia pre Palestínu a koľko ľudí na tomto pracuje v tejto chvíli? A ako vyhodnocujete spoluprácu s, KSK a aj s izraelskými e, s izraelskou stranou? a myslíte, že dojde k dohode ešte pred uzavretím e, to predbrežného vyhodnotenia a po tretie pokiaľ v poslednom uznesení Európskeho parlamentu ten bolo vyslaná vysoká predstaviteľka, aby pracovala na uplatňovaní odporúčaní e, šetrovacej skupiny z roku 2013 v prípade konfliktu v Gaze. Ako môže EU lepšie podporiť dnešné vyhodnotenie Palestíny z hľadiska nespolupracovania s ICC? A pokiaľ, vzhľadom k tomu, že táto situácia je veľmi komplikovaná a možno, že boli z toho spôsobené viaceré trestné činy, čo by ste chceli ponúknuť v prípade pred, tej pred, toho predbežného posúdenia. a kým budete vlastne vykonávať toto predbežné eh, vyhodnotenie, chcela by som e, váš názor. E, ešte tu mám otázky Barbary Lochpiller. Jedna je taká všeobecnejšia, čo môže ešte urobiť viac, aby podporilo vašu prácu, prácu súdu, aby naozaj dostalo to, čo potrebuje, aby mohlo priniesť, priviesť e, páchateľov pred súd a pred spravodlivosť, to je jedna vec. A druhá vec, čo myslíte sa dá urobiť v takom prípade, ako je Sýria, kde ICC sa Dovolte, aby som poďakovať, to je pán Kastaldo, chcel by som poďakovať ja, pani Bensude, že prišla medzi nás. Je to veľmi dobre, že ste prišli medzi nás do parlamentu. Nie ehm, tak, ako predtým sme nepotrebovali ICC, už sme to hovorili už predtým, ale môžem vás uistiť, že v prípadoch, na ktorých nezáleží, tak ehm, celý parlament Celý. Jednoducho celá, celé fungovanie ICC musí byť podporené, jednoducho to musí byť um, Mm, myslím, že napríklad ani moja krajina ešte nenatifikovala dohodu s Kampali a my sa snažíme presvedčiť našu vládu, aby e, to podpísala. E, takže ja by som, som len to chcel povedať, že naša podpora e, vášho súdu je bezpodmienečná. Ale ja som ešte chcel povedať, niektorí kolegovia už spomenuli základné otázky. My by sme chceli, aby tu hral dôležitejšiu úlohu pre ICC v Palestíne. Ja nehovorím tu o nejakej pomste či vendete, ale sú tu dva národy, ktoré žiadajú spravodlivosť. Ja si myslím, že keď eh, chceme Eh, ustúpiť od tej demopoliticko, eh, tej politického úsilia, ktoré ako keby zrazuje v platovej situácii, keby možno, že zasiahol súd. Možno toto by mohol byť eh, spôsob, ako ako vyriešiť situáciu, keďže rokovania nik, nik, k mieru neviedli. Chcel by som ešte poukázať na ďalšiu tému, Líbia zločiny, naozaj z, najzávažnejšie je, zločiny sa tam dejú kvôli občanskej vojne, kvôli obchodovaniu s ľuďmi a je dôležité pre tých, ktorí majú zodpovednosť za krajinu, aby naozaj boli e, predvedení pred súd za tieto činy. A pokiaľ ide o členstvo e, tých hlav, hlavných e, superveľmocí. My vieme, že kým sa nepripúja k e, súdu Rusko, Čína, USA, tak e, stále bude vlastne tento súd trochu ochromený vo svojom vyšetrovaní. Tak chcel som sa spýtať, že aké kroky ste podnikli, aby ste získali aj ich už, ale nevzdávajte sa aj na báze toho, čo vám hovoria ľudia, ani nepodliehajte tlaku, ktorý e, je vyvíjaný aj na Afriku. Možno, že e, tom, tak nevzdávajte sa, ne, takisto ani nenechajte sa politicky, diplomaticky ani vydierať, e, čo pravdepodobne, čo predmetom, pravdepodobne ste boli predmetom predsednička. Teraz by sme dali slovo zástupcu Prvnež dám slovo e, zástupcovi SVČ. Chcela by som sa spýtať niečo pani Bensuda. Všetkým by som chcela povedať, že najlepšie, ako sa dajú slúžiť ľudským právam, je do, e, zbrániť akémkoľvek zneužívaniu misií a aktivít. A myslím si, že na tomto sa všetci zhodneme, osobitne tí, ktorí sú členmi tohto podvýboru. Toto je otázka, ktorá bude tu aj pre ESVČ, ale ja by som chcela využiť možnosť e, prítomnosti pani Bensuda. Položila jej dve otázky. Poprvé, mnohí sa vyjadrili e, k, kriticky z, voči rímskemu štatútu a ja by som chcela povedať, e, aká je situácia EÚ k tomu lebo viem, že boli, nebo, neexistoval tu určitý konsenzus e, z hľadiska z definície teda zločinov. Neviem, či už táto definícia, či už táto otázka bola vyriešená. Neviem, či ju viete a potom ďalší proces um, Palestíny, mm, proces, aby sa Palestína stala súčasťou ICC. Viem, že bola tu kritika z Izraelu alebo aj od mm, ľudí z justície a keď e, že Palestína vydala deklaráciu 1. januára 2015 na báze článku 2.3 e, na báze e, zločinov, ktorým došlo na okupovaných palestinských územiach a tak ďalej, ale ešte predtým vy ste v prípade deklarácie o Palestíne uviedli, že e, sa stal e, Palestína e, nestalým členom OSN a že táto toto neretroaktívne obvonilo predchádzajúcu deklaráciu, ale pre, to môže Palestína teraz sa pripojiť k rímskému štatútu. Takže ja by som vám chcela poskytnúť určitú ten argument pros, proti tým e, kritériám, pretože vyzerá to tak, že síce pa, e, Palestína Mnohí teda hovoria, že Palestína nesplňa tie jednotlivé podmienky, aby sa, keďže nie je, e, nevšetky podmienky existencie štátu splňa. Teraz by som dala slovo pánovi Kristianovi Bermanovi z ESVČ a potom dáme slovo pani Bensuda, aby zodpovedala na tie, tieto otázky. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem ešte raz mene ESVČ poďakovať za to, že vôbec došlo k takéto výmene názorov, že ste to zorganizovali. Je to naozaj veľmi dôležitá schôdza. No, za stranu SVČ môžeme len eh, potvrdiť silnú podporu EU, ICC e a boja proti beztrestnosti. To, že ICC je naozaj eh, nevyhnutý prostriedok na boj proti eh, beztrestnosti a na propagáciu medzinárodného poriadku, to je, to je jednoznačný fakt. Čiže ICC je pre nás veľmi dôležitým partnerom v rámci EÚ. Taktiež by sme chceli vyjadriť svoju vďaku za úžasné pracovné vzťahy medzi SVČ a vašim úradom prokurátora. My súd a vám, vás, pani Bensuda, budeme vždy podporovať. Ďakujem. Okay, um, is there any other questions? So Everything okay? Chce sa ešte niekto ujať slova? Všetko v poriadku? Dobre, takže pani Besuda, môžete odpovedať. Chcela by som vás tiež poprosiť, aby ste sa vyjadrili k aktuálnym vojenským zásahom v Sýrii. Thank you very much. Ďakujem pekne. Honorable members, thank you very much. Vážené poslanky, vážení poslanci, ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Je ich naozaj dosť, ale pokúsim sa e, na nich e, všetky odpovedať. Prvá otázka sa týkala Ukrajiny a toho, aká je tam situácia. Ako som v prezentácii uviedla, Ukrajina spracovala druhé vyhlásenie, kde akceptuje jurisdikciu ICC. Určite si spomeniete, že prvé vyhlásenie urobili a to pokrývalo e, udalosti na Majdane. Malo to však iba dočasný rozsah, platilo od novembra 2013 do februára 2014, čiže sa to týkalo týchto udalostí a my sme boli schopní sa obmedziť tiež iba na toto e, časové obdobie. Nebolo to veľmi jednoduché pre súd a počuli sme viackrát otázku, prečo nejdeme za hranice tohto, avšak nemôžeme, pretože na základe vyhlásenia sme časovo obmedzení. No ale toto druhé vyhlásenie, to novšie, e, ktoré bolo vydané minulý mesiac, alebo dokonca možno tento mesiac, čo sa zmenilo, čo sa stalo je, že e, sa tam akceptuje jurisdikcia od februára 2014 e, a nie je tam učený koniec platnosti, čiže to znamená, že dochádza k rozšíreniu predbežného skúmania a môžeme teraz zahrnúť aj ďalšie e, udalosti do skúmania, aj tie, ktoré prebiehajú na východnej hranici krajiny. Čiže máme oveľa širšie pole pôsobnosti a tomu sa teraz venujeme. Včera som to oficiálne vyhlásila, že rozširujeme predbežné skúmanie a budeme pokrývať aj ďalšie udalosti. Chcela som tiež jasne e, hovoriť o tých predbežných skúmaniach, a chcem povedať, že to nie je e, stíhanie. Je to len získavanie informácií o zločinoch, ktoré boli spáchané. Taktiež sa pokúšame tieto informácie analyzovať, čiže je to tichý proces, tichý postup, ktorý prebieha u nás v e, kanceláriách. Naozaj získavame dôveryhodné informácie z rôznych zdrojov, ktoré potom budeme následne vzájomne skúmať. Uvidíme, či došlo k vojnovým zločinom, zločinom proti ľudskosti, či došlo k genocíde, či prebiehajú nejaké eh, vnútroštátne eh, stíhania, konania v týchto, v týchto udalostiach. Taktiež sa pozeráme na zásadnosť trestných činov a taktiež budeme zvážovať, či by to bolo proti zájmom justície, pokiaľ by sme zasiahli v týchto situáciách. Až keď tento proces prebehne, tak budeme môcť určiť e, stav e, na základe informácií, ktoré získame. No a toto určenie e, zváži, či otvoríme vyšetrovanie alebo nie. Takže tam sa v tejto chvíli nachádzame, pokiaľ ide o Ukrajinu. No, teraz Palestína. Je to taký istý proces Čiže my opäť získávame informácie, analizujeme ich a názove procesu potom dojde k rozhodnutiu, ako budeme postupovať ďalej. A myslím si, že je veľmi dôležité pri všetkých predbežných skúmaniach dodržiavať tento postup, ale najmä v situácii v Palestíne. Je dôležité, aby sme dosiahli maximálne množstvo informácií, aby sme dosiahli naozaj vyčerpávajúce množstvo informácií. Až potom budeme môcť ďalej skúmať a, a rozhodovať, či od, spustíme vyšetrovanie alebo nie. Som už na začiatku hovorila, že som prizvala všetky strany konfliktu, aby nášmu úradu poskytli informácie. No ako som uviedla aj v prezentácii, všetky strany ktoré spolupracujú s našim úradom, očakávame, že poskytnú informácie, čo je dobré, pretože ako som už uviedla, vždy je lepšie mať čo najkomplexnejší zdroj alebo najkomplexnejšie informácie z maximálneho množstva zdrojov. No a my už na tom pracujeme. Ako som povedala, tieto predbežné skúmania, to sú, to sú tiché záležitosti, netreba okolo toho robiť veľa hluku, ale my skrátka v tejto chvíli získavame informácie, spracovávame ich u nás v úrade. Jedna otázka sa týkala návštevy, takže k tomu sa zmieniť. My sme, my zmením, my sme už požiadali aj palestinskú stranu a Izrael, že ich chceme naštíviť, že tak chceme vyslať zástupcu môjho týmu a Myslím si, že k tomu dôjde niekedy počas nadchádzajúcich mesiacov, možno už dokonca tento mesiac. Ešte nevieme, nemáme v tejto chvíli odpoveď. Ale žiadosť sme poslali. Ešte jedna vec, ktorú chcem povedať tým predbežným skúmaniam, že tam nie je nejaký časový rozvrh, naozaj to závisí od e, faktov a situácie. Ako som povedala, ide tu najmä o získavanie a analyzovanie informácií nie je to ešte samotné vyšetrovanie. Čiže by bolo ťažké povedať vám, aký je časový rozvrh, že začneme teraz a teraz a teraz skončíme. To je naozaj ťažké. Závisí to od toho, kedy a čo sa nám podarí získať, pokiaľ ide o informácie. A ako som hovorila, treba zhodnotiť závažnosť situácie, dodržiavanie medzinárodných právnych predpisov a tak ďalej. Sýria. Taktiež sme obmedzení svojimi možnosťami. Sýria, ako ste správne poznamenali, nie je, e, nepodpísala rímsky štatút, preto tam nemáme teritoriálnu jurisdikciu a nie sme schopní zasiahnuť e, do situácie v Sýrii. Avšak vieme, že pokiaľ ide o ISIS a zločiny, ktoré boli spáchané na území Sýrie a Iraku, tak vieme, že v ISIS sú členovia, ktorí sú občanmi e, krajín, ktoré podpísali rímsky štatút. Čiže tých stíhať môžeme, pretože I, e, ICC môže stíhať nielen na území členských štátov, to ktoré podpísali štatút, ale aj voči občanom týchto štátov. Čiže máme jurisdikciu na týchto občanov. Samozrejme musíme podrobne zvážiť, a musíme spolupracovať s členskými štátmi, aby sme zistili, ktorých e, štátov občania páchajú takéto zločiny a či tie štáty samotné sa pokúšajú niečo konať voči týmto občanom, pretože ako viete, jurisdikcia ICC nenahradzuje vnútroštátnu jurisdikciu, doplňajú. Čiže pokiaľ vnútroštátne systémy skúmajú, vyšetrujú e, v tejto oblasti, tak ICC to robiť nebude. My budeme len skúmať e, rídzo z týchto konaní. Po druhé, potrebujeme informácie o hierarchii akú funkciu v rámci hierarchické štruktúry zaujímajú títo občania, pretože samozrejme naša politika je e, v prípade týchto zločinov stíhať tých ľudí, čo majú najvyššiu zodpovednosť. Čiže potrebujeme túto situáciu ďalej analyzovať a potrebovali by sme naozaj e, pomoc štátov, ktorých občania sú vo vysokých hierarchických e, úrovniach ISISu, aby sme sa potom mohli pozrieť na to, ako týchto ľudí obviniť alebo ako ich stíhať. Hovorili ste tiež o Južnej Afrike. Ako viete, Južná Afrika e, je zúčastneným štátom, takže to pre nás zo zmluvy vyplýva, musíme sa tomu venovať. Ale pokiaľ by niekto, kto stíha súd, sa nachádza na území e, členského štátu alebo štátu, ktorý podpísal e, rímsky štátu, tak tá krajina musí uh, um, to, túto osobu postaviť, začneme postaviť pred súd, ale vieme, čo sa stalo v Južnej Afrike. A čo my ako súd a úrad môžeme urobiť, je, že sme informovali komoru o tomto zlyhaní zo strany Južnej Afriky zatknúť túto osobu. A tiež sme informovali ich národné orgány a informovali sme ich o tom, že prezident Bashir by mal byť zadržaný a odovzdaný ICC. Zodpovednosť samozrejme spadá na zhromaždenie e, členských štátov, ale aj na Bezpečnostnú radu OSN, pretože toto bola e, žiadosť e, Bezpečnostnej rady OSN. Oni to posunuli na ICC, ale oni ako členský štát, eh, Južná Afrika ako členský štát taktiež má mm, povinnosť, alebo teda je, zhromaždenie členských štátov má povinnosť sledovať, ako ten, ktorý členský štát pristupuje k svojim povinnostiam a či pre, posúva ľudí pred súd. A myslím si, že by sme e, mali zvážiť aj možnosť činnosti Bezpečnostnej rady. Prejdem k ďalšej sade otázok. Ide o to, že čo si myslím o EÚ a tom, že nepodporuje alebo že nevydala vyhlásenie, ktoré víta to, že Palestína ratifikovala rímsky štatút, ale ja sa k tomu žiaľ nemôžem vyjadriť. Je to politické rozhodnutie a ja nie som politický človek. Ja, môj priestor nie je v politike. Ja by som sa mala možno spýtať o radu alebo o vysvetlenie dôvodu. Určite sú dôvody, ale ja by som dala prednosť tomu, že by som sa nevyjadrila k politickým rozhodnutiam akejkoľvek medzinárodnej inštitúcie. Taktiež ste sa pýtali, ako dlho to bude trvať. A ja som povedala, keď som odpovedala, že tam nie je nejaká časová línia alebo lehota. Predbežné preskúmavanie nemôžete povedať, že bude trvať tak dlho. Záleží to na okolnostiach, na faktoch, ktoré dokážete pozbierať a na ktorých dokážete pracovať a ich pozorne analyzovať pokiaľ ide o spoluprácu, tak som už povedala, že obe strany sa rozhodli zapojiť do činnosti, spolupracovať s úradom. Takže pracujeme, spolupracujeme, máme otázky, máme stretnutia, kde získavame informácie a pracujeme s tým. A uvidíme, ako to pôjde. Potom som hovorila aj o návšteve a o tom, že sa tam pokúsime ísť čo najskôr. Potom si zapýtali, že na čo sa budeme orientovať, koncentrovať. V prvom rade ide o ratifikáciu, ale aj pokiaľ ide o deklaráciu, tak týka sa trestných činov, ktoré boli spáchané v Gaze minulé leto. Na to sme sa zameriavali, ale je to samozrejme oveľa širšie v tom zmysle, že tu žiadam ju súd, aby sa zamerali na trestné činy, ktoré boli spáchané na území Palestíny, ale aj iných mm, štátnych príslušníkov Palestíny v Palestíne. A takto máme širší priestor na vyšetrovanie údajných zločinov, spáchaných zločinov. Takže sa neobmedzujeme len na tie E, udalosti z minulého leta, posledného leta, teda spred. Pokiaľ ide o tlak, nátlak, žiaden. Naozaj žiaden. Ale dokonca aj ak by sa vyvíjal nátlak, to ma neovplyvní, aby som išla ta, naľavo alebo napravo. Ja robím len svoju prácu. To robím. Sýria, spomínali ste Sýriu, myslím, že to som už vysvetlila, ako to tam vyzerá, aj ako to vyzerá s ISISom a s možnou jurisdikciou e, v súvislosti s občanmi člensk- e, účastníckých štátov. Pokiaľ ide o e, Bezpečnostnú radu OSN, tak ja viem, že je tu viacej víziev práve v súvislosti s ISISom, ale my nechodíme do Bezpečnostnej rady OSN a nelobujeme tam za nás. A ak to príde, tak to nie je automatické, že prípad e, aj akceptujeme. Musíme vždy posúdiť, či došlo k takejto trestnej činnosti ISISu a musíme aj zohľadniť, či existuje možnosť iného súdu, ktorý by to mal riešiť pred nami robili sme to tak aj v prípade líbye než sme prevzali prípad, ale tie možnosti, o ktorých ste hovorili, sú naozaj také, že v prípade ISISu v Sýrii máme tieto možnosti. E, Bezpečnostná rada OSN to postupí, alebo vyhlásenie, ktoré bude akceptovať našu právomoc voči E, ISISu alebo ratifikácia. Ale ja nevidím, že by sa niečo z týchto krokov udialo, ale kto vie? Taktiež ste tu poukázali na Palestínu. Myslím, že o Palestíne som už hovorila, aj odpovedala na niektoré z otázok. A ďakujem za vaše slova podpory, aby som sa nevzdávala, ale ja na to ani nepomýšľam. Ďakujem. Potom ste hovorili aj o terorizme. A prečo nebolo to, prečo to nebolo špecificky uvedené v rámci rímskeho štatútu? Pri činoch ktoré sú spáchané a kde by sme mohli hovoriť o terorizme, tak by to musel byť zločin proti ľudskosti podľa rímskeho štatútu. Ak dojde napríklad k útoku, a je to vykonané ako teroristický čin, čin a nie je to špecificky v našom štatute uvedené, neznamená to, že nemôžeme takýto čin vyšetrovať, pretože takýto teroristický čin môžeme zaradiť aj pod trestný alebo zločin proti ľudskosti, ja neviem, zločin zničenia, zabitia, podobne. Takže ja myslím, že máme túto možnosť. To, že to nie je, to, že to nie je, e, to, že to nie je špecificky uvedené neznamená, že Medzinárodný trestný súd nemôže konať. Potom ste hovorili o tej deklarácii, o tom vyhlásení a viac menej vyzývam, alebo pozbudzovala som Palest- a pozbudzovať Palestínu, aby vstúpili do ICC. Ja si myslím, že toto je nespravodlivá kritika, to je nesprávne. Ja som nijako nevyzývala, nepozbudzovala Palestínu k tomuto kroku. Keď koncom roku 2013, keď Palestína dostala štatút od hlavného zhromaždenia OSN. My znovu viackrát telefonovali, navštevovali ma a povedali, že teraz, keď sa zmenil štatút Palestíny v OSN, mala by som znovu sa začať zaoberať vyhlásením z roku 2009 a e, otvoriť palestínsky prípad. Boli články, telefonáty, rozhovory, aby sme my automaticky teraz otvorili prehodnotili situáciu a otvorili prípad. A preto som mala ten pocit, že bolo potrebné veci vyjasniť a povedať, že súčasná situácia nemôže predsa sa retroaktívne uplatňovať na situáciu z roku 2009, pretože v roku 12 či 13 a o udalostiach, a udalosti boli v roku 2009 a vtedy, keď podali toto, túto deklaráciu, Palestina nemala takéto postavenie v OSN Čiže my sa nezaoberáme otázkou štátnosti Palestíny. Nikdy sme sa k tomu nevyjadrovali. Vždy sme hovorili, že pre nás je rozhodujúce postavenie Palestíny v OSN. A to sme sa pokúšali aj vysvetľovať, keď sme povedali, že to postavenie, ktoré mali v roku 2009 v OSN, sa zmenilo. A teraz je Palestina v inej kategórii, v kategórii ktorá sa môže pripojiť k rímskemu štatútu a k iným e, zmluvám a dohodám. Čiže veľmi jasne sa vymedzujeme a hovoríme, že ide o postavenie Palestíny v OSN. A či sa nám to páči alebo nepáči, to sa zmenilo v roku 2012 hlasovaním v, vo valnom zhromaždení OSN. A preto bolo potrebné, aby môj úrad toto vysvetlil to nebola nejaká výzva alebo podpora nejakej strane. To nie je moja úloha. My nepovzbudzujeme ľudí. Samozrejme, nestrannosť je veľmi dôležitá pre rímsky štatút a e, účasť v, romsko, v rímskom štatúte je dôležitá. Tým sa, a teda univerzálnosť je veľmi dôležitý aspekt. To zabezpečí rovnováhu a každý môže vstup, pristúpiť, ale v tomto konkrétnom prípade ja som nemusela nikoho povzbudzovať, vyzývať, ale bolo dôležité, aby sme vysvetlili, najmä pri, preto, že nás obviňovali, že môj úrad sa vyhýba otvoreniu palestínskeho prípadu, lebo sa štatút zmenil a to som potrebovala vysvetliť. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu účasť, za vašu prítomnosť. Myslím, že by sme tu mohli sedieť celý deň a hovoriť o tých prípadoch, čo máte na stole. A vždy, keď potrebujete našu pomoc alebo niečo, ne, môžete nás kontaktovať, aby sme nejakú situáciu pomohli vyriešiť. Takže ďakujem veľmi pekne za všetky vysvetlenia a vydržte svoje práci. sa len tak niečo založíš, prídeš sa urobí prezentáciu, vypýtaš od nich peniaze. Thank you.